Allora possiamo prendere posto per iniziare. Dobre, takže môžeme začať. Prosím, aby ste sa pousadzali. Aby mohla pani komisárka sa ujať slova. Ringrazio prima di tutto e, takže prosíme, aby ste e, si vypočuli pani komisárku Quinn, Quinnovú za ďakujeme, že prišla, že je nám dnes k dispozícii. Dôvodom je konkrétna téma, ktorá je hlavnou témou dnešného zasadnutia a to medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu, inovácií a strategického prístupu Európskej únie. Máme v dispozícii 45 minút na e, prezentáciu a potom na diskusiu. Prosím kolegov, aby sa neodchyľovali od témy, pretože táto téma je skutočne veľmi široká, ale musíme byť sústredení na našu tému, ktorou je posilnenie spolupráce Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií, ako som povedala, strategického prístupu. Takže teraz odovzdávame slovo pani komisárke. Ešte raz vám ďakujeme za to, že ste prišli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Skôr než uvediem naše oznámenie o medzinárodnej spolupráci, chcela by som zablahoželať profesorom Laroš z Francúzska a Moinlanda zo Spojených štátov, ktorým dnes bola udelená Nobelová cena za fyziku, za ich prácu v oblasti e, kvantovej e, fyziky, ktorá študuje interakcie hmoty. A vďaka e, ich výskumu bol urobený prvý krok k, budovaniu, k postaveniu e, superrýchlych počítačov na základe kvantovej fyziky. Som osobitne hrdá na to, ako určite aj vy, že profesor Roš dostal grant, e, ktorý mu v roku 2009 udelila Európska výskumná rada. Ako viete, táto rada podporuje najlepších výskumníkov, ktorí vykonávajú pionierské výskumné práce v Európe. E, dnes e, by som chcela poďakovať za to, že ste mi dali túto príležitosť prezentovať oznámenie Európskej komisie prijaté 14. septembra týkajúce sa strategického prístupu k posilneniu medzinárodnej spolupráce EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Toto oznámenie navrhuje novú stratégiu medzinárodnej spolupráce. Vedci sa vždy snažili prekračovať hranice pri svojej objavnej činnosti a využívali aj skúsenosti iných výskumníkov vo svete. Platí to po celé storočia a predovšetkým v našej ére globálnej komunikácie a vzájomnej závislosti. V minulom desaťročí sme boli predovšetkým svedkami objavovania sa inovatívnych výskumnej scenérie, kde sa čoraz viac článkov pod čoraz viac článkov podpisujú výskumníci z viacerých krajín. Táto internacionalizácia sa prejavuje aj v súkromnej sfére. Európa je v oblasti inovácií svetovým lídrom, hoci má len 7 svetového obyvateľstva, má 24 percent e, inovácií a 32 32 žiadostí o patenty. Súčasťou tohto globalizovaného výskumného priestoru e, sú aj krajiny BRIC, ktoré veľmi silne investujú do inovačných a výskumných programov. Tieto trendy prinášajú tak výzvy, ako aj príležitosti pre EÚ. Poznatky sa generujú v čoraz väčšej miere mimo Európy a musíme zabezpečiť, aby naši výskumníci a firmy mali k nemu prístup. Globalizácia eh, do, eh, viedla aj k veľmi pr- e, ostrej konkurencii a boju o tie najtalentovanejšie mozgy. Týka sa to viacerých Eh, oblasti eh, boj proti rôznym chorobám, eh, hľadanie čistých zdrojov energie a tak ďalej. To sú všetko veci medzinárodného významu. Spoluprácou s našimi partnermi môžeme vytvoriť nové príležitosti na podporu našej konkurencieschopnosti. schopnosti. Preto nie je prekvapujúce, že medzinárodná spolupráca je aj naďalej kľúčovým aspektom našej výskumnej a inovačnej politiky a je integrálnou súčasťou nového rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Máme celý rad dobrých príkladov, uvedím len niektoré. EP7 e založilo partnerstvo pre klinické pokusy, do ktorého sa zapája 14 členských štátov plus Norsko a Švajčiarsko. Títo spolupracujú e, na boji proti HIV a tuberkulóze v Saharskej Afrike. E, výskum Kumníci z mnohých krajín sa zapojili do akcie Marie Curie Sklodovsky a Európska výskumná rada eh, umožňuje výskumníkom z celého sveta uskutočňovať svoj výskum v Európe. Eh, tieto aktivity do veľkej miery eh, financuje Európska únia predovšetkým zo svojho rámcového programu. Projekt ITRE, do ktorého zapojené aj Japonsko, Spojené štáty, India, Južná Korea a Japonsko, ktoré sa snažia dokázať udržateľnosť jadrovej e, fúzie ako zdroja energie, to je ďalší príklad medzinárodnej spolupráce. V medzinárodnej spolupráci sa robia veľké pokroky, ale je jasné, že toho treba urobiť oveľa viac. Dnes má naša nová stratégia tri kľúčové ciele. Poprvé, posilniť excelentnosť únie a priťažlivosť pre výskumných partnerov. EÚ si musí zachovať svoju pozíciu a na to, aby to urobila, potrebuje mať prístup k ľuďom a trhom na celom svete. Nie je to však jednosmerná ulica. Aby sme mohli účinne spolupracovať, musíme e, sa e, musíme zostať atraktívnym výskumným partnerom aj v medzinárodnom meradle. Po druhé, musíme spolupracovať aj s cieľom riešiť veľké spoločenské výzvy, o ktorých som hovorila. Po tretie, podpora vonkajšej politiky EÚ. Mnohé medzinárodné záväzky, ktoré sme ako EÚ prijali, E, sú takisto podložené výskumom a inováciami. Týka sa to napríklad záväzku v oblasti stredozemia, ale aj medzinárodných záväzkov, ako je dosiahnutie mileniových rozvojových cieľov alebo záväzok pomáhať rozvojovým krajinám rozvíjať ich ekonomiky a spoločnosti. Horizont 2020 sa má začať v roku 2014 a bude to hlavný nástroj na implementácia našej medzinárodnej e, strategie stratégie spolupráce. Použijeme dvojitý prístup. Po prvé, Horizont 2020 bude otvorený na účasť pre všetky krajiny a umožní európskym konzorciám spolupracovať s partnermi z celého sveta na výskumných témach podľa ich výberu. Okrem toho bude prebiehať cieľená spolupráca, kde my ako tvorcovia politiky budeme rozhodovať tak o oblasti, ako aj o partnerovi na spoluprácu tieto cieľené aktivity budú vybrané na základe spoločných záujmov a vzájomných výhod. Budú rozvíjane na základe neprestajného dialogu s našimi globálnymi partnermi. Horizont 2020 priniesie skutočné zlepšenie tým, že zabezpečí strategický prístup k výberu týchto e, akcií na základe presne vymedzených kritérií, ktoré sa budú koherentným spôsobom aplikovať počas celého programu. Budeme pokračovať pokračovať aj v úsilí rozvíjať naše aktivity na dostatočnej úrovni a s dostatočným dosahom. To všetko bude jednoznačne vymedzené v súbore viacročných eh, cestných map, ktoré pre každú našu partnerskú krajinu a región vymedzia témy, v ktorých by sme chceli spolupracovať tak aby naši výskumníci mohli s plnou dôverou spolupracovať so svojimi protiažkami v celom svete, potrebujeme vytvoriť rovnaké podmienky pre globálny výskum a inovácie. Stratégia preto podporuje rozvoj spoločných zásad na medzinárodnej úrovni v takých oblastiach, ako je výskum, integrita, eh, rodové otázky a otvorený prístup. Ehm, ochrana eh, duševného vlastníctva bude mať osobitný význam pri posune k horizontu 2020 a jej eh, podpora inovačných aktivít bude stúpať. Strategické aktivity na EÚ musia byť lepšie zosúladené s medzinárodnými aktivitami a politikou medzinárodnej spolupráce. Treba využívať predovšetkým činnosť strategického fóra pre medzinárodnú e, pre spoluprácu v oblasti vedy a stratégie. Takýmto spôsobom členské štáty, ako aj krajiny, ktoré sú pridružené k rámcovému programu Európska komisia, budú môcť pracovať vo vzájomnej súčinnosti. V posledných rokoch sa rozvíjala strategická agenda pre spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií s kľúčovými krajinami, ako je India, Spojené štáty a Čína. Je potrebné, aby sme túto dynamiku zachovali. Éra komunikácie, ktorá sa teraz začala, by mala lepšie využívať synergie medzi národnými a medzinárodnými programami tým, že umožní väčšiu mieru nadnárodných a medzinárodných inovatívnych programov. Toto je však len prvý krok. Aby sa skutočne osvedčil, bude potrebná úplná e, e, integrácia medzinárodnej spolupráce v horizonte 2020. S týmto cieľom komisia bude raz za dva roky vypracovať správu o pokroku. Vážení poslanci, medzinárodná spolupráca má zásadný význam preto, aby Únia mohla skutočne využívať výhody výskumu a vývoja a aby mohla zabezpečiť inteligentný a inkluzívny rast pre Európu. E, toto je, táto stratégia je veľkým krokom k dosiahnutiu našich cieľov. Ďakujem. Ďakujem. Pani komisárke. Takže eh, hneď eh, odovzdávame slovo pani Kavaľo. Ďakujem, pani predsednička Sartori. Chcela by som eh, opätovne privítať pani komisárku na zasadnutie výboru ITRE a poďakovať sa jej za dobrú komunikáciu. Toto oznámenie, o ktorom hovorila, je skutočne potrebné, pretože v minulosti nám chýbal strategický prístup k medzinárodnej spolupráci. A keď sa pozrieme na vývoj, doterajší vývoj medzinárodných e, ram, teda rámcových programov pre výskum a inovácie, vieme, že tam chýbala dimenzia medzinárodnej spolupráce. Mali sme osobitnú e, kapitolu medzinárodnej spolupráce, ktorá mala svoje výhody a nevýhody, alebo niekedy bola tá táto spolupráca rozložená na rôzne podprogramy a rôzne priority a nikdy nebol vytýčený strategický zámer alebo spôsob ako čo najlepšie pristúpať k medzinárodnej spolupráci. Preto veľmi vítame túto strategickú líniu, ktorá zahrňa aj medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu na európskej úrovni. Chcela by som vyjadriť aj svoju podporu toho dvojitého prístupu. Skutočnosť, že konzorcia sú otvorené pre rôznych účastníkov z tretích krajín, a predpokladám, že, sice pani komisárka o tom nehovorila, ale predpokladám, že v pravidlách účasti účastníkov napríklad z rozvojových krajín alebo iných krajín budú takisto v tomto oznámení e, určené, takisto ako aj mechanizmy financovania. Toto je moja prvá otázka. A tento prístup e, paralelne s druhým prístupom, to sú tie cielené opatrenia, je veľmi dôležitý. Cielené opatrenia e, vo vzťahu ku kľúčovým hráčom skutočne potrebujeme, napríklad ako pokiaľ ide o vymytenie e, chorôb spojených s chudobou v Afrike alebo v ďalších oblastiach takéto vysoko cieľené kraj, e, akcie bude treba e, realizovať vo vzťahu k cieľen, cieľeným spôsobom vybraným krajinám. E, E, bude to prebiehať v rámci e, viacročných cestných map spolupráce e, my všetci máme veľmi málo času na to, aby sme vypracovali tieto cestné mapy, aby mohli byť účinne uplatňované v horizonte 2020. Tento horizont sa totiž začne realizovať v januári 2014 a my musíme mať veľmi jasnú predstavu dovtedy, aká by mala byť cieľená spolupráca a cestné mapy. Takže ako vnímate túto kompatibilitu medzi vašimi plánmi e, vytýčenými v tomto oznámení a horizontom 2020? Budú takéto cestné mapy pripravené už na použitie koncom roku 2013 tak, aby v roku 2014 bolo možné uverejňovať výzvy na cielenú spoluprácu so strategickými partnermi. Ďakujem, pani komisárka. Grazie, la parola... La... Ďakujem. Dávam slovo Madol Level. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo a vítam vás, pani komisárka, na zasadnutí tohto výboru a chcem poďakovať za to, že ste medzi nás prišli. Ja by som okrem otázky ešte chcel vysloviť jeden krátky komentár. Týka sa to predovšetkým vzťahu oznámenia, ktoré ste práve prednesli s našim novým rámcovým programom 2020. Ako iste dobre viete, tento výbor sa danej téme intenzívne venuje. Naša politická skupina je presvedčená od začiatku o potrebe budovať ERA a posilniť ERA a vlastne posilňovať aj medzinárodný rozmer. A okrem toho je evidentné, že Európa v súčasnosti, a povedali ste to Európa musí dostatočne efektívne reagovať na e, výzvy, ktoré sa týkajú aj horizontu 2020 a to sa týka európskej energetickej bezpečnosti a tak ďalej. Sú to globálne otázky a musí vlastne lepšie reagovať na tieto svetové výzvy cestou integrácie a koordinácie výskumu a proste, aby tie aktivity zasahovali aj ďalej za naše hranice. A súvisí to s technológiami, modernými technológiami a s tretimi krajinami taktiež. Takže program Horizont 2020 vlastne musí jasne odrážať túto potrebu. A toto ste nám taktiež jasne vysvetli, že treba vytvoriť program pre spoluprácu s tretimi krajinami. Ale realita je taká, že ten návrh, ktorý sme dostali z komisie, to sa týka programy, programu a podľa toho vlastne vychádzajúc, keď to zhodnotíme, v rámci našej skupiny, že to nie je dostatočne jasne sformulované. To je troška zvláštne, pretože vlastne e, tie slova, ktoré ste tu vysvetli, dnes vyslovili, tak e, s tými súhlasíme a zdieľame aj tento postoj, aký ste vyjadrili. Takže v rámci tohto výboru naše, e, naša politická skupina má zámer prísť aj s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. A týka sa to rámcovej stratégie. Takže vlastne sme už predložili tento pozmeňujúci návrh, kde sme navrhovali použitie adekvátnych nástrojov. Tieto boli zamerané na vyššiu úroveň podpory medzinárodnej spolupráce v danej oblasti iste poznáte tento náš pozmienujúci návrh a rada by som vedela, čo si o ňom myslíte a čo vlastne, aký máte názor na túto otázku. Takže v podstate o tom hovorí ten náš pozmienujúci návrh. Že vlastne spolupráca môže ísť dvoma smermi Jednak teda ide o vedecko-technickú spoluprácu s tými najpoprednejšími svetovými výskumnými strediskami, čo by sa mohlo odraziť na zvýšenie, zvýšení úrovne excelentnosti. Ale okrem toho, máme na mysli aj to, že by sme mali urobiť pokrok aj na úrovni vedecko-technickej spolupráce e, s rozvojovými krajinami. Že by sme využili potenciál vedy a inovácie, aby sme mohli posilniť, konsolidovať tie krehké štáty a ich spoločnosť. Takže, pani komisárka, ten návrh, ktorý vzíde z tohoto parlamentu v súvislosti eh, s návrhom Horizontu 2020, verím, že ten názor, ten, ten materiál bude vlastne veľmi progresívny a prispie k inovácii, Nakoniec vy ste to spomínali tiež, že je tu cieľ aj zvýšiť úroveň excelentnosti, ale vlastne vznikne potom aj nástroj, ktorý budú mať v ruke aj výskumníci a vedci. A bude to nástroj, ktorý posilní našu konkurencieschopnosť a umožní prístup na nové trhy, bude taktiež optimalizovať aj štruktúru v oblasti výskumu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pôjde o nový nástroj, ktorý bude fantastický a prispieje k progresu v oblasti inovácie a výskumu. A bude to vlastne nástroj, ktorý, ktorý nám umožní lepšie čeliť výzvam. Bude v súlade aj s inými politikami EÚ, napríklad bezpečnostnou politikou, energetickou politikou, politikou zameranou na rozvoj a tak ďalej. Takže e, toto som chcel ešte vlastne povedať v rámci mojej poznámky, ako sme pristúpili k tomuto aspektu rámcového programu. Aj to sa tak samozrejme týka aj 7. rámcového programu a veľmi si vážime, že ste prišli medzi nás a Chcem sa pridať e, k tomu, čo už tu bolo e, vyjadrené a jednoznačne súhlasím s vašim vyjadrením, ktoré ste nám prezentovali. Ďakujem. Hola, kolega Tikau, prego. Ďakujem, pani Tikau má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Tiež sa chcem poďakať, poďakovať komisárke za jej prítomnosť, dnešnú prítomnosť. A chcem zdôrazniť dôležitosť výskumu a inovácií pre konkurencieschopnosť Európskej únie. A v rámci tohto kontextu dôležitosť výskumu a inovácií pre priemysel Európskej únie. Aby sme mali konkurencieschopný priemysel, potrebujeme zdroje. Prírodné zdroje a efektívne využitie týchto zdrojov Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali medzinárodnú spoluprácu, aby Európska únia mohla roz, rozvíjať svoj výskum a inovácie a sústredovať sa na prírodné zdroje a ich efektívne využitie a zvlášť na modernizáciu európskeho priemyslu, tak aby sme zostali konkurencieschopní na medzinárodnej úrovni. Taktiež si myslím, že stratégia Európskej únie ohľadne výskumu v medzinárodnom kontexte, myslím, že je dôležité investovať viac do výskumu a vesmírneho výskumu. Je kľúčové, aby sme mali medzinárodnú spoluprácu, lebo Galileo je veľmi dôležitý projekt, ale taktiež pozorovanie Zeme z vesmíru a iné oblasti výskumu z vesmírneho výskumu možno aplikovať na medzinárodnej úrovni. Taktiež na úrovni jadrovej energie. Toto je sektor, ktorý si vyžaduje posilnenú medzinárodnú spoluprácu. A napokon, ale v poslednom rade, pani komisárka, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme urobili viac, aby sme viacej investovali. To znamená, aby publikácie, ktoré sú dobre známe v oblasti výskumu, aby sa mohli e, rozvíjať viac na území Európskej únie, pretože potrebujeme mať lepšie publikácie v oblasti výskumu. A myslím si, že toto viac prispeje motivácii mladých výskumníkov, aby pokračovali so svojím výskumom v týchto oblastiach. Ďakujem vám ešte raz a dúfam, že v stratégii budete, ktorú podporujete, pripíšete väčšiu dôležitosť vesmírnemu výskumu, jadrovej energii a priemyslu Európskej únie, pretože toto je jediný spôsob, ako môžeme byť konkurencieschopní a bez investícií nebudeme mať konkurencieschopný priemysel. Ďakujem kolegyni Tykalo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem komisárke za to, že je tu dnes príjemná, prítomná. Viete, komisárka, že tento výbor vás plne podporuje ohľadne zvýšenej úlohy a dôležitosti výskumu a rozvoja v rámci EÚ ako celku, ale aj miesta EÚ v čele globálneho výskumu. Tri body chcem spomenúť. Poprvé, peniaze. Koľko peňazí môžete skutočne získať a ako môžeme pomôcť, aby sme zabezpečili, že maximálna čiastka bude vyčlenená na toto. Stručne ste hovorili o otázke intelektuálneho duševného vlastníctva a ochrany myšlienok, ktoré sú generované z výskumu a zvlášť z kolaboratívneho výskumu máme už z minula skúsenosti, keď mnoho technológií, napríklad sa to týkalo iPadu a iPhoneu, sa vyvinuli v EÚ, ale napokon sa realizovali a využili v USA. A viem, že nemáte, nie je to vaša úloha priamo, ale vaši kolegovia v kolegiu komisárov, aké kroky podstupujú ohľadne ochrany práv duševného vlastníctva. Po tretie, celá otázka týkajúca sa byrokratickej blokády smerom k menším výskumníkom, ľudí z menších firiem, z malých stredných podnikov, ktorí chcú vykonávať výskum, ale nemajú kapacitu, aby sa dostali do väčších konsorcií. To znamená, mali by sme sa viac sústrediť okrem hlavných tém aj na takéto skupiny a oni môžu pracovať na medzinárodnej úrovni, na národnej úrovni, aj na národnej úrovni. A napokon ohľadne prístupu k ľuďom, aby sa mohli spojiť títo výskumníci z rôznych e, odborov a mohli koordinovať svoju prácu. Keď hovoríme o ľuďoch, <clears throat> často zabudáme že toto sú odborníci vo vlastných oblastiach, ktorí poznajú iných odborníkov, ale nevyužívajú kontaktné zoznamy dostatočne, aby spolupracovali. A keď hovoríme o peniazoch, zvlášť keď dáme dokopy týchto ľudí v kolektívnych skupinách, oni taktiež môžu získať skôr peniaze od súkromného e, priemyslu, čo prinesie pridanú hodnotu v tejto oblasti výskumu. A posledná vec, hovorili ste o mnohoročných globálnych cestných mapách. Treba zabezpečiť, keď sú vypracované tieto mapy po dvoch rokoch, aby aj dosiahli svoje výsledky, ktoré boli vyžadované. Ďakujem. Ďakujem. Pani Thompson, prosím. Ďakujem. Pani predsedníčka, pani komisárka, ďakujem, že ste prišli dnes a chcem vám zablahoželať k tomu strategickému prístupu k medzinárodnej spolupráci. Myslím, že nie je to bežné, lebo teraz je svet globalizovaný a teraz vidíme, že iné krajiny taktiež začínajú spolupracovať. Ja som sa naučila alebo zistila v konferencii o vede v Dubline od ministra vedy z Južnej Afriky, že vytvorili spoluprácu Brazília, Južná Afrika a aj India, kde veci by sa mali voľne presúvať. Nazývajú to veda bez hraníc. Ciencia sem fronteras, ako hovoria v Brazílii, a mali by sa presúvať slobodne, ako študenti, tak aj vedci. Takže ja by som chcela vedieť, pre nás v Európskej únii, v našej spolupráci s tretimi krajinami. Povedali ste, že druhá najdôležitejšia vec v, v tých troch cieľoch je e, venovať sa globálnym výzvam a takisto e, pritiahnuť e, najlepšie talenty. A viem si predstaviť, že vzniknú konflikty v EÚ. Už vidím toto v súčasnosti, lebo niektoré krajiny sú viac protekcionistické než iné. A či poskytnú prístup aby sme mohli financovať najlepších aj amerických vedcov, aby získali e, prístup k vedomostiam z Európy. Takže ja tiež sa chcem opýtať na financovanie. Kto by mal financovať spoluprácu s tretimi krajinami a čo s výmenou študentov s tretimi krajinami, ako by toto mohlo byť zorganizované a zaplatené. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kuši. Ďakujem, pani predsednička. A rovnako by som sa chcel poďakovať pani komisárke za jej vystúpenie. Chcel by som ho využiť e, na to, aby som aj ja zablahoželal nášmu francúzskému rodákovi, samozrejme aj členovi EÚ, Serge Rošovi za Nobelovú cenu, ktorá mu dnes bola udelená. Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu a program pod názvom Súčasné orientácie Horizontu 2020, tak sme prekvapení, pretože, ako hovorí moja suseda, väčšina výskumov a posilňovania výskumu sa sústreďuje na projekty high-tech. Keď hovorím high-tech, mám na mysli také zdroje, ktoré využívajú suroviny z celého sveta a ktoré ktoré v prípade rozvíjania spolupráce s krajinami z južnej časti planéty nie sú vždy e, tou najvyššou prioritou. Hovorili ste o jadrovej energii, hovorili ste o letectve, ale ja si nemyslím, že by predovšetkým jadrová energetika bola technológiou budúcnosti. Takže otázka je, že či treba uprednostňovať alebo nie spoluprácu v tejto oblasti. A pokiaľ ide o spoluprácu s inými krajinami, všetky krajiny planéty, a toto je vlastne otázka na pani komisárku, e, by e, zrejme sa mali zapájať do veľmi e, vyspelej spolupráce, ale skôr low-tech, to znamená spolupráce týkajúcej sa napríklad každodenných potrieb ľudí, ktorí nemajú prístup k elektrine. Tu zostáva robiť veľa výskumov, pretože celé stovky miliónov ľudí napríklad nemajú práčku, pretože nemajú prístup k elektrine. Ale aj v poľnohospodárstve napríklad existuje permakultúra, ktorá je síce lautek, ale je veľmi vedecky vyspelá. Bola vyvinutá v Latinskej Amerike a v Austrálii, ale nevidím, že by sa vyskytovala v programe Horizont 2020. Pani e, komisárka, nemyslíte si, že by bolo potrebné zodpovedať aj potrebám ľudí na na južnej pologuli, ktorá je skôr low-tech. Ďakujem, pani Mecáros. Ďakujem pekne. Chcem privítať. Chcel by som povedať, že už bolo na čase, aby prišla nejaká takáto stratégia, ktorú naozaj vítame. Európska únia má jednu vlastnosť a bohužiaľ to je nedostatok. Dochádza k značnej atomizácii aktivít v oblasti výskumu a je ozaj veľmi ťažké e, vytvoriť efektívnu koordinovanú politiku v tejto oblasti. Napríklad oblasť ochrany duševného vlastníctva. Ani v tom nie sme dosť jednotní. Okrem toho sú tu určité veci, kde sme urobili pokrok. A napríklad e, od roku 2014, hádam teda, už bude fungovať spoločný systém ochrany patentov. Čiže musím povedať, že to celé také dosť roztrieštené, rozsypané, ten potenciál, ktorý tu máme a tým vlastne sa znižuje naša konkurencieschopnosť. Čiže v podstate, keď to porovnáme v inej krajine, je to v jednej a my tu máme tu roztrieštené v 27 krajinách. A pritom Áno, je tu aj veľký počet univerzít a výskumných stredisk a preto by bolo dobre vytvoriť určitý synergický efekt, ktorý vlastne by umožnil zvýšiť našu konkurencieschopnosť aj voči zahraničným univerzitám. Povedal by som, že e, takéto úsilie by práve e, malo podporiť aj to spoločné Európske centrum pre riadenie výskumu, teda Európska výskumná rada e, tiež tomu teda predpokladám tiež prispieje bolo by dobré, aby sme vytvorili nejaké výskumné bázy do budúcna. Bez toho totiž e, sa dostaneme do ťažkej situácie a nakoniec, e, ak to nenastane takýto pokrok, tak hlavne zo strednej a východnej Európy proste bude naďalej prúdiť tok mozgov, ten únik mozgov bude pokračovať. Tak pracoval som 30 rokov vo výskume a viem, o čom hovorím. Ide o to, aby sme vytvorili našim výskumníkom veľmi dobré pracovné podmienky a potom sa naozaj môžu dostať do tej úrovni, že v danej oblasti vo výskume budeme špičkoví. A preto si myslím, keby sa prijali e, opatrenia, ktoré by nám umožnili efektívnejšie pôsobiť. Ešte jednu poznámočku, ak dovolíte. Hovorí sa často o excelentnosti. Podľa mňa popri tom je potrebné podporovať e, vedu a výskum aj v tom širšom meradle naozaj potrebujeme zoširoka e, to podporiť a potrebujeme nájsť taký rozumný kompromis. A v tomto samozrejme podporujem aj pani komisárku. Prejo. E, ďakujem, kolegyňa Hercog, ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, vítame vás tu. Vy ste našimi strategickými partnermi pre najbližšie mesiace. Ak chcete zvíťaziť v boji, ktorý bude maximalizovať zdroje pre výskum, pre Európu a ja si myslím, že to je spoločný záujem. Keď som spravodajkyňa pre časť MFF, chcem sa opýtať v tejto veci. To znamená otázka, ako vidíte maximalizáciu finančných zdrojov a ako môžeme presvedčiť radu, najmä keď hovoríme o krajinách, krajiny, ktoré poznám najlepšie, ktoré bojujú len o kohezné fondy a otázka, ako môžeme zmeniť ich názor, ako môžeme dosiahnuť e, excelenciu a nielen zariadenia pre digitálnu infraštruktúru, ale aj spájajúce zariadenia Európy, aby prepojili výskumníkov a výskumné pracoviská lepšie, než tomu je v súčasnosti. Takže ako je to na vašom programe tá otázka excelentnosti, alebo ponecháte to na kohesnú politiku samotnú, alebo plánujete pracovať aj v tejto oblasti? Ja si myslím, že časť krajín v rámci rady možno týmto presvedčiť. Oni chcú zastaviť odlev mozgov z ich krajín a ja si myslím, že toto má dočinenia s vašim portfóliom. Druhá otázka. Chceme ušetriť Kosme, ITRE, GMS a chceme e, dosiahnuť horizont 2020, ale nechceme presúvať peniaze z kapitoly 5, to je administratívna správa peňazí. Keď hovoríme o výskumných projektoch, potrebujeme administratívnu líniu, potrebujeme personál v komisii, takže nechceme strácať peniaze, peniaze z tohto. A moja otázka, ako môžeme sa spojiť, aby sme tento boj vyhrali v záujme Európy. Ďakujem. posledný príspevok. Pani Tikalo, chceli ste niečo dodať? Áno, ďakujem, pani predsednička. Okrem výskumu pre rozvoj nových technológií v nukleárnej oblasti, chcem zdôrazniť skutočnosť, že musíme spolupracovať na medzinárodnej úrovni pre jadrovú bezpečnosť, pretože elektrárne sú niekoľko desaťročí staré Máme dôležit, veľké množstva odpadu a preto je dôležité, aby sme spolupracovali v oblasti bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Dnešné obavy e, štátov sa spájajú s možnosťou ďalšieho rastu, ktorá súvisí s inováciami. Ak som to dobre pochopil, je potrebné vyvíjať medzinárodnú spoluprácu, ale e, nesmieme e, zanedbávať výskum a inovácie, ktoré by slúžili priamo našim podnikom. A ďalej veľa sme hovorili o otvorenom prístupe Európe. Sme si otvorení, sme si istí, že sa nám podarí zabezpečiť, aby výskum financovaný z verejných zdrojov bude slúžiť v prospech malých a stredných podnikov. E e ďakujem pekne za vaše príspevky, pani komisárka. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem všetkým kolegom Myslím, že jeden z kolegov navrhol, aby som tu bola aj s, pritom aj s mojim strategickým partnerom. Skutočne e, v tej rozpočtovej kapitole, ktorú máme pred sebou a predsednička hovorila, aby sme neod, neodchádzali alebo neodchylovali sa od medzinárodnej dimenzie. My bojujeme boj svojho života a čo počujeme z Koreperu, to nás nenaplňa radosťou je tu veľký boj medzi CAP a SPP a koheznými fondami na druhej strane a je tu nebezpečenstvo. Pevne verím, že tie krajiny, ktoré by mali byť našimi šampiónmi, pretože oni samotné silno investujú do výskumu a inovácií, že keď ide o obchod s dobytkom medzi dvoma e, veľkými e, e, blokmi, to obetné, obetný baránok by sa mohol stať práve výskum a inovácia. Takže musíme byť veľmi opatrní, musíme povzbudiť našich e, zainteresovaných, čo je to výskum, priemysel, malé alebo veľké firmy, aby skutočne e, tlačili alebo ťahli povrazom rovnakým smerom v jednotlivých štátoch, aby sme povedali, že toto je politika budúcnosti, toto je politika, ktorá poskytne konkurencieschopnosť našim ekonomikám, pomôže rastu našich ekonomík a poskytne pracovné miesta. To je všetko, čo chcem k tomuto povedať a viem, že všetci bojujete, aby ste ma v tomto podporili. Poprvé, vo vzťahu k cielenej spolupráci budú kooperačné cielené kroky, kde my ako e, tvorcovia politiky budeme rozhodovať vopred o oblasti, ako som povedala, a o partnerovi pre spoluprácu. Takže napríklad v oblasti energie budeme hľadať o rady od generálneho riaditeľa pre energiu Európskej komisie a aby sme stanovili oblasti v oblasti energie, ktoré si vyžadujú posilnenú medzinárodnú spoluprácu a krajiny, ktoré sú zapojené do tohto procesu, treba identifikovať. Takže niečo, čo by sme nemali robiť sami, ale v každej rôznych oblastí politiky musíme zabezpečiť, aby sme spolupracovali s generálnym direktori, tom, ktorý je zodpovedný za konkrétnu politiku. To bude veľmi dôležité. Myslím, že je dôležité zdôrazniť, že FP7 a Horizon 2020 sú otvorené programy. Partnery mimo EÚ momentálne predstavujú asi 5 všetkých účastníkov v FP7. Ale akceptujem, že musíme urobiť viac, aby sme osvetlili, že všetky prvky a iniciatívy pod FP7 a pod horizontom 2020 boli otvorené súkromnému sektoru, verejnému sektoru a výskumu a vzdelávaciemu sektoru z celého sveta. Je dôležité, aby sme to opäť zdôraznili, hoci my vieme, že tomu je tak. Nemáme špecifickú žiadosť o medzinárodnú spoluprácu alebo výzvu, ale máme spoločné výzvy s krajinami, ktoré majú e, dohody o vede a technológií v rámci EÚ pod FP7 subjekty zo všetkých krajín klasifikované Svetovou bankou na základe ich GNI alebo príjmu na osobu nižší príjem, vyšší príjem, aby mohli získavať automatické financovanie a ako oznámenie hovorí, kritéria pre zriadenie zoznamu krajín, ktorých subjekty majú nárok na automatické financovanie. Toto bude revidované pre Horizont 2020 a použijeme dodatočné kritérium na základe celkového HDP a vylúčiať subjekty z krajín, ktorých HDP je nad daným prahom. A toto bude riešiť skutočnosť, že niektoré krajiny, a zvlášť krajiny BRICS, stanovili kritickú masu, ktorá je potrebná na spoluprácu s EÚ pričom získajú financovanie pre vlastné subjekty. Podobne ako aj pre priemyselné krajiny, financovanie pre účastníkov z týchto krajín bude ďalej možné vo výnimočných prípadoch. Cestovné mapy samozrejme budú hodnotené každé dva roky a nezávislým spôsobom a absolútne súhlasím, keď hovoríte, že je dôležité keď niekto stanoví ciele v cestovných mapách, aby sme skutočne sa pozreli na ne, aby sme zabezpečili, že to, čo bolo slúbené, aby aj bolo dodané. Pod FP7 automatické financovanie bolo obmedzené na krajiny, ktoré nemajú vysoký príjem, ako to definovala pred chvíľkou e, Svetová banka. Subjekty z vysokopríjmových krajín sú financované len vo výkon, výnimočných prípadoch, napríklad keď je recipročná dohoda, ako na Spojené štáty. A že je jasné, že príspevky tretej krajiny by boli kľúčové pre projekt, aby mohol úspešne pokračovať a rovnaká politika bude fungovať až po horizont alebo výhľad 2020 s výnimkou, že automatické financovanie bude obmedze tam, kde HDP je mimoriadne vysoké, a aj keď krajina nie je klasifikovaná ako vysoko príjmová podpora udržateľného poľnohospodárstva. Ja som bola veľmi sklamaná, keď som počula jedného z rečníkov, keď povedal, že nevidel žiadny odkaz na poľnohospodárstvo vo výhľade 2020 Permakultúra. Dobre, musím sa naučiť, čo je permakultúra, ale samozrejme vo vzťahu k poľnohospodárstvu vo všeobecnosti teraz je už oveľa silnejšie zapojenie medzi generálnym direktorátom pre poľnohospodárstvo a pre výskum a inovácie. A samozrejme, udržateľné poľnohospodárstvo je jedna z globálnych víziev, to je šesť kľúčových priorít vo výhľade 2020 a to je veľmi dôležité podľa mňa, lebo ako hovoríte, je to rastúca oblasť, je to oblasť, kde môžeme urobiť veľa biznisu s medzinárodnými partnermi a kde môžeme tesne spolupracovať s medzinárodnými partnermi, aby sme rozvíjali stratégie. Výskumná infraštruktúra, tieto projekty sú často veľké a vyžadujú si podporu v rôznych krajinách a správne ste povedali pani Tikao, ITER projekt. Ďalší príklad by bol CERN, vo vzťahu pozitívnej identifikácii Higgs-Boson je tu cestovná rada, mapa pre prioritné výskumné infraštruktúry v rámci EÚ a toto osvetľuje potrebu medzinárodnej spolupráce v tejto veci. Táto stratégia samozrejme bude vychádzať zo skúseností, ktoré máme z podpory infraštruktúry cezhranične a zohľadníme aj prácu, ktorá bola vykonaná skupinou e, e, zástupcov pre infraštruktúry, čo stanovilo, stano, stanovili e, ministri Biet G8. To je rámec pre medzinárodnú spoluprácu ohľadne infraštruktúr globálneho výskumu. No- a mnohí hovorili o potrebe toho, aby sa zaangažoval aj priemysel, čím by sa uľahčilo aj pre menšie výskumné ústavy, malé a stredné podniky, aj pre jednotlivých výskumníkov získať prístup cestou oveľa menšej byrokracie, než ako tomu je doteraz. A pán poslanec Crowley to pozná asi veľmi dobre. A hovoríme tu o radikálnom zjednodušení. A chcem ešte raz dôrazniť, do akej miery si vážim prácu vášho výboru a treba naozaj tlačiť na to, aby v horizonte 2020 došlo ozaj, aby, aby ten horizont vlastne svojimi účinkami vedol k značnej, e, značnému zjednodušeniu. Čiže aj tie menšie subjekty, bez ohľadu, e, bez ohľadu na to, aká malá administratívna jednotka tam bude vlastne v tom subjekte, aby aj pre tu platili rovnaké pravidlá ako pre ostatných, tých väčších. Proste, aby sme taktiež na jednom mieste, na jednom kontaktnom mieste dokázali nás všetky informácie, ktoré budú potrebné. A toto samozrejme má svoju súvislosť aj s, finančným, s finančnými predpismi a tam práve e, sa zdôrazňuje podpora týchto menších subjektov. Otázka duševného vlastníctva je naozaj veľmi vážnou pre výskumníkov v Európe, ale aj pre európske podniky. Ako komisia si je toho veľmi dobre vedomá. Úzko spolupracujem aj s komisárom Barnierom a zameriavame sa na práve duševného vlastníctva. Už ste nakoniec videli aj určité kroky, ktoré komisia prijala a má úmysel komisia pracovať na tomto ešte ďalej. Naozaj nám na tom veľmi záleží a chceme zabezpečiť, že bude existovať systém, ktorý bude chrániť a podporovať práva duševného vlastníctva, teda to, čo sa tu v Európe vytvorí. Isté, boli prípady toho, že výskum, ktorý vzýšiel z Európy, sa komerčne presadil potom niekde inde. Máme o tom viacero príkladov. A Práve preto vznikla Únia pre inovácie, aby sme tento problém dokázali prekonať, aby sme dokázali tie prvky, ktoré sú k dispozícii, aby sme maximálne dokázali ich e, tu premeniť na komerčné úspešné produkty. To sa týka aj tých patentov, o ktorých ste hovorili, to tý, sa týka aj rýchlejšej štandardizácie a aby sa poskytli aj príslušné kapitálové prostriedky aby sa tie nové vynálezy a myšlienky dokázali čím rýchlejšie dostať do praxe. A to sa týka inovatívneho obstarávania, verejného obstarávania, teda inovatívneho, aby sme dokázali konkurovať e, týmto progresívnym problémom, ktoré už aj v USA napríklad fungujú. Takže ide o to, aby sme zabezpečili, že naša Európa bude kreatívna a tú kreativitu, aby sme dokázali komerčne využiť. A tak dovolte, myslím, že som sa pokúsila, pani predsednička, zodpovedať všetky otázky, ktoré odozneli zo strany poslankyňa poslancov. Chcela by som ešte raz poďakovať za možnosť prehovoriť na tomto fóre a myslím, že e, v týchto debatách môžeme pokračovať, pretože výskum nepozná hraníc a chcela by som vás uistiť, že Horizont 2020 je rovnako otvorený ako aj ostatné rámcové programy doteraz. A teším sa na ďalšie podnety a ešte raz vám ďakujem. Grazie. Ďakujeme veľmi pekne pani komisárke. A ďakujem vám v mene všetkých kolegov v rámci nášho výboru ITRE a tešíme sa na opätovné stretnutie v blízkej budúcnosti. Bene. Takže začneme. Teraz ku ďalšiemu bodu dnešného popoludnejšieho programu. A budeme skúmať súčasné výzvy a príležitosti pre energiu z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou. Dokumentácia bude k dispozícii tejto otázke, ale ešte najprv odovzdám slovo spravodajcovi, pán Herbert Royal. Pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne, dnes je to prvá rozprava k tejto téme. Téma, ktorá bez pochyb je veľmi dôležitou témou pre budúcnosť energetického zabezpečenia. A to chcem povedať na začiatok, že oznámenie komisie je podľa mňa dobrý popis e, skutočnosti situácie v oblasti obnoviteľných energií v Európe a sú tam kľúčové body, ktoré sú e, spomenuté. Nezačíname tu od nuly v tejto téme. To je dôležité. Nemusíme teraz vyplňať dlhé papiere alebo prednášky aby sme povedali, že obnoviteľné energie sú veľmi dôležité pre budúcnosť energetického zabezpečenia. To je podľa mňa absolútne jasné. A chcem len predložiť niekoľko myšlienok, pretože mňa to zaujímalo, e, keď som, zaujímavá, čo si myslia kolegovia. Ešte musím tú správu napísať, mám ešte chvíľku času a chcem sa podeliť o niektoré myšlienky. Poprvé si myslím, že je jasné, že obnoviteľné energie rastú veľmi rýchlo, oveľa rýchlejšie, než sme očakávali. Dávam jeden príklad, jedno číslo. Inštalovaná PV kapacita v Európe sa od roku 2007 skoro z 10 násobila a 19 e, prúdu ide z, obnoviteľných zdrojov a, a viac ako dve tretiny sú dotované. A z toto číslo e, prináša otázky a musíme sa venovať týmto otázkam. Keby sme mali väčší podiel obnoviteľných energií, tak potom máme niekoľko otázok, ktoré sa musíme najprv opýtať a potom ich aj zodpovedať. A to je všetko v súvislosti, nie je to nič nové, že sú to tri podmienky. Istota zabezpečenia, hospodárnosť a udržateľnosť. A keď sa na to pozrieme, chcem začať s jedným bodom a ozrejmiť ho niekoľkými otázkami. Jeden z centrálnych bodov v súčasnosti, nie vtedy, vtedy na začiatku, ale dneska je to otázka nákladov. Otázka nákladov obnoviteľných energií, pretože e, výstavba momentálne stojí v Európe veľmi veľa peňazí. Poprvé na dotácie, spotrebitelia aj zákazníci to musia znášať mnohých členských štátoch to už zákazník neznesie a je tam zmena v ocenení, lebo ľudia povedia, že už to nemôžem znášať. Po druhé, pre infraštruktúru, ktorá je potrebná pre decentralizovanú e, sieť a nie je na to pripravená. A po tretie, na rezervy, ktoré potrebujeme cez konven, e, konvenčné energie Potrebujeme ich, lebo obnoviteľné zdroje ešte nie sú v celom počte k dispozícii. Momentálne v Nemecku sa vydáva 12 miliard eur ročne na toto. A e, očakáva sa až 100 miliard, čiže vysoký nárast cien energií a preto treba zodpovedať na otázku, sú na to odpovede? Napadne nás niečo, ako s týmto zaobchádzať? Samozrejme, naopak, to treba dodať, že časť peňazí aj v Európe sa nebude vydávať. Sú tu aj nové pracovné miesta. Áno, absolútna pravda. Ale aj to je pravda, aspoň v mojej domovskej krajine, veľká časť solárnych zariadení momentálne sa už nevyrába v Nemecku, ale v Číne. Takže my financujeme v mojej domovine eh, nemeckými peniazmi eh, čínsky priemysel a to nemôžeme takto pokračovať predsa musíme mať odvahu a pozrieť sa na to, čo môžeme urobiť teraz múdrejšie. Infraštruktúra, už som to spomenul, potrebujeme inú infraštruktúru než doteraz. Pretože je to, je to štrukturované, nie je to permanentné, fluktuje to. 80 európskych sieťach sú priamo alebo nepriamo spojené s obnoviteľnými zdrojmi energií. Toto súvisí s obnoviteľnými zdrojmi. Ja nechcem povedať, že sú zlé, ale sú problematické. Jednoducho musíme mať odvahu tieto problémy pomenovať a riešiť ich. Čiže potrebujeme novú infraštruktúru, no, nové siete, skladovanie energie a to je otázka množstva peňazí. A tretí bod to je prieskum toolboxu. Stále hovoríme o obchodovaní s emisiami. Všetci vravia, že emisie sú príliš lacné, ale keď sa pozrieme prečo, zistíme, že to nie je len dôsledok ekonomickej krízy, ale taktiež s tým, že toľko investujeme do nových zdrojov energie a keďže tie nahrádzajú konvenčné zdroje, samozrejme potom je tých emisí menej. Samozrejme, dopyt po emisných povoleniach klesá a potom klesá aj cena. Preto sa treba opýtať, či je možné z dlhodobého hľadiska sledovať toľko paralelných cieľov energetickej politike, nebolo by lepšie sa sústrediť, sústrediť len na niektoré? Lebo Áno, možno nás to ukľudní, že máme množstvo rôznych cieľov, máme stále čo prezentovať, nové čísla, ale je to účinné, funguje to. Ja si myslím, že by to mohlo byť aj škodlivé. A posledný bod, ktorý chcem spomenúť, je otázka dotácií. Toto nie je udržateľné. Je to veľmi nákladné, a dotácie do vnútorných zdrojov e, sú príčinou e, nerovnováhy v Európe a podľa mňa nie je možné, aby sme mali jednotný trh a pritom množstvo rôznych modelov dotácií. Možno, ak niekto chce solárne voltaické energetické zariadenia a chce ich budovať sever, na severe Nemecka. Je to rozumné? Nie je to lepšie stavať v Grécku? Je to priateľné, aby u nás v severnom Nemecku sme investovali veľa peňazí a rovnaké investície v Grécku by boli oveľa lacnejšie, pretože tam to slnko predsa len je intenzívnejšie. A na to, to už spomínala aj komisia. Takže pre mňa je to hlavný bod politickej debaty, o ktorému sa musíme venovať, či nechceme e, radšej európsky rámec v spojení, v spojení s dotáciami. Môžeme si dovoliť vstupovať do vnútorných zdrojov tak to diverzifikovanie nie je rozumnejšie, aby sme pristupovali k obnoviteľným zdrojom európskejším prístupom, aby systémy dotácií boli celoeurópske, to sa nestane okamžite. Potrebujeme vyvinúť politický tlak v členských štátoch. Ale podľa mňa by sme mali byť menej roztreštení a mali by sme sa viac sústrediť na konkrétne veci a získať lepšie ceny a mať spolahlivosť Takže takto by malo byť to oznámenie zamerané a nie stále hovoriť to, čo už dávno je známe. Mali by sme sa sústrediť na niečo. Možno budeme mať konflikt e, s radou v tejto veci, ale je potrebné, aby sme sa e, venovali tejto otázke trošku iným spôsobom než pred pár rokmi. A ďakujem vám za pozornosť a som zvedavý, čo môžete dodať k tomu, aby sme dosiahli nejaký konkrétny výsledok. Ďakujem pekne, kolega. A otváram diskusiu. Takže máme tak 3 čtvrte hodiny na túto tému, takže nech sa páči. Halania. Ďakujem pani. ďakujem pani predsednička, ďakujem pán Roje. Chcem tiež spomenúť 5 bodov, ktoré mňa zvlášť zaujímajú a pán Royal už o tom aj hovoril. Najprv vidím, že v tejto chvíli energetická politika máme tam je veľmi, veľmi taká roztrieštená do e, veľkej šírky a podľa mňa je potrebné sa opýtať, na čo sa treba sústrediť najviac a ako sústrediť našu aktivitu. Tá diskusia o ETS e nás odvádza od toho najdôležitejšieho a ako vyplýva zo správy, ide o obnoviteľné zdroje a energetickú účinnosť. A ja si myslím, že musíme dosiahnuť konzistentnú politiku, ktorá sa bude venovať obom e, týmto základným bodom až do roku 2050, aby sme vyriešili postupné, postupné znižovanie množstva fosilných palív. A čo sa týka obnoviteľných zdrojov, mám 5 otázok. Do roku 2020 máme cieľ dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľných zdrojov. Myslím si, že to dosiahneme obci. V niektorých krajinách je situácia rôzna, ale mali by sme to dosiahnuť. Ja sa pýtam, či by sme nemali ísť o krok ďalej, vypracovať si cez cestovnú mapu v energetike do roku 2050 alebo nejaké priebežné štádie, aby sme vedeli, čo nás čaká v budúcnosti. To je prvá otázka. Ako by mal vyzerať ten cestovný plán? A potom tu ide o dotácie. Samozrejme, je potrebné aby systém dotácií ak bol nejaký organizovaný, aby sme tu nemali nejakú čudnú mozaiku, lebo ak budeme mať rôzne systémy dotovania, potom bude rôznorodá účinnosť a všetko s tým spojené. Existujú modely rôznych aukcií, kvót a z toho vyplývajú rôzne výsledky a po druhé, vďaka hospodárskej kríze je tu silná deformácia cien a čo narúša konkurenciu. A to musí viesť k europeizácii celého systému, aby tu bola súroda mozaika. Napríklad, keď fúka veľmi silne vietor, potom je tu narušovanie konkurencie schopnosti. Takže aby sa to mohlo potom vybrnúť vo vhodnú chvíľu. Moja tretia otázka s tým trošku súvisí. Keď si zoberieme vývoj ako spoločný cieľ, potom tu dá zmysel, aby sme to aj politicky spoločne udržali, aby sme mali spoločné politiky v tejto oblasti a treba aj zvážiť, ako obchodovať s obnoviteľnými energiami a taktiež ako dosiahneme investičnú istotu. Napríklad, keď spomeniem Grécko vzhľadom na situáciu, v Grécku niektorí sa hrajú s myšlienkou, že Grécko by malo opustiť eurozónu, potom je jasné, že tam nie je žiadna bezpečnosť investícií. Čiže tretí bod spoločná politika pre obnoviteľné energie, aby sme dosiahli stabilné investičné podmienky pre obnoviteľné energie. Štvrtý bod, to je otázka politiky inf- infraštruktúry. To je s tým spojené. Je to len krátko spomenuté v správe, ale otázka z inteligentných sietí, smart grips, znamená, že potrebujeme aj nielen veľké, ale aj menšie decentrálne obnoviteľné energetické zariadenie. A po, druh- a po piaté, priemyselná politika. Chceme, aby sme v Európe udržali pracovné miesta v tejto oblasti a preto musíme oveľa viac posilniť inováciu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme pekne. A chcel by som poďakovať pánovi Rojlovi naozaj ste popísali, že sú tu aj výzvy, aj príležitosti. Súhlasím, že to, na čo ste poukázali, sú veci, na ktoré sa musíme pozrieť aj v diskusii. Myslím, že je dôležité, že by sme mali brať do úvahy celkový kontext, že pod, v tom zmysle, že potrebujeme obnoviteľné energie a v súčasnosti potrebujeme znižiť aj úroveň vypúšťaného uhlíka. Hej? A teraz zistujeme, že vlastne ATS vlastne sám o sebe tento mechanizmus nefunguje dostatočne. Takže čo sa deje v praxi? Obnoviteľné energie práve sú tým hlavným ťahuňom pri znižovaní obsahu uhlíka. Takže vlastne sme zaznamenali značný nárast, dramatický nárast e, obnoviteľných, alebo využívania obnoviteľných energií a dekarbonizácia ako by troška zaostávala. Nemáme žiadne nové jadrové zdroje a náklady a sa týmto smerom asi ťažko budú uberať po Fukushime, pravda. A vlastne Celkovo to tempo eh, je pomerne nízke, aj pilotné projekty eh, akoby viazli, takže hlavne sa spoliehame na obnoviteľné zdroje a tie vlastne zabezpečujú hlavne to, čo potrebujeme v dekarbonizácii. A pragmaticky to vieme akceptovať. A máme aj ciele do roku 2030. A naozaj je to veľmi dôležitá oblasť. A je jednoznačne potrebné, aby priemysel pocitoval dôveru. A vlastne máme záujem, aby sa Európa dostala z recesie. Hovoríme taktiež aj o vytváraní nových pracovných príležitostí. Hm. Niekde sa hovorí, že na 1 gigawatt e, e, z veternej energie vedie k vytvoreniu tisíc pracovných príležitostí. Takže dôležité je to, že napríklad niektoré panely sa ale dovážajú z Číny. Inštalácie a údržba, to je tiež aspekt, kde vlastne by sa nemali strácať pracovné príležitosti. A preto máme veľký záujem o tieto záväzky, ktoré si EU stanovila v oblasti obnoviteľných energií. Pokiaľ ide o náklady, myslím, že je dôležité neupadnúť do zmetku. Prečo vlastne rastú náklady alebo účty za energie? Chris Youn, e, bývalý e, minister zodpovedný za energetiku v Británii a bol voľa kedy aj poslancom Európskeho parlamentu, tak on hovorí, že dve tretiny nárastu elektriny v Británii je dôsledok e, zvýšenia fosílnych palív, teda ich cieľ, konkrétne ropy a plynu. Takže toto je dôležité, pretože sa to týka aj širšieho aspektu energetickej bezpečnosti a súvisí to aj s vyššou úrovňou e, nezávislosti, ktorú by sme ako Európania mali mať. Aby sme neboli závislí na dovoze fosilných palív z krajín, z tretích krajín, ktoré niekedy sú problematické. Takže hovoríme aj o bezpečnosti. O tom, ako zabezpečíme, aby nám svietili žiarovky. Takže aj keď, povedzme, e, v tom celkovom energetickom mixe je veľké percento obnoviteľných e, zdrojov, je to cesta pred ktorá by nám mohla pomôcť. A vlastne treba zabezpečiť aj patričnú infraštruktúru. A okrem toho, keď budeme dobre prepojení vzájomne, tak môžeme lepšie využiť aj skladovacie možnosti, ktoré existujú vo viacerých krajinách. A pokiaľ ide o cenu, tak nesmieme zabúdať, že obnoviteľné zdroje sú ako technológia niečo pomerne nové. A keď ceny klesajú, to vlastne ukazuje, že do roku 2012 treba aj veterná energia alebo solárna energia budú konkurencieschopné. Hej, do roku 2020, ako vravím. Takže musíme si byť vedomi, že ak ale pôjdeme príliš rýchlo a budeme sa snažiť e, čím efektívnejšie, využívať veternú energiu, tak povedzme, e, v Grécku bude len solárna energia, povedzme, že v Británii, Anglicku, Škótsku bude hlavne veterná energia využívaná. Ale samozrejme, existuje tlaky aj na harmonizáciu a to je dlhodobá záležitosť. Ale musíme pristúpať k týmto veciam opatrne, je to úplne nové odvetvie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Turmes má slovo. Ehm, Pán Reul hovorí, že obnoviteľné energie sú drahé, sú, máme historické e, infraštruktúry a hovorí, že nesmieme si stanovať nové ciele a žiadne nové ciele a súčasne harmonizácia, čo bude taký kultový model pre Európu, alebo kódový model pre Európu. Správne hovorím? Ja som sa informoval, e, čo si hovoril, lebo som ťa tu nevidel, hovoril predrečník. Čo sa týka nákladov, vietor offshore momentálne je 5-6 eurocentov na najlepších miestach a tieto náklady sa ďalej redukujú. Čo sa týka fotovoltaických, to je veľká debata teraz aj v Nemecku. Áno, v Nemecku v rokoch 2010-2011 sa to rozbehlo. Svojho času boli kritické hlasy, ktoré hovorili, že musíme ešte postaviť veľa fotovoltaických panelov, znižiť týmto ceny a tento starý dlh, ktorý v Nemecku existoval a moja politická skupina hovorila tiež, že mea culpa aj minister CDU nesol vinu v Nemecku žiadosti na, politi- na, na fotovoltaické články by sa mali obmedziť v rokoch 2011-2012. 4 roky sme fi- financovali fotovoltaické tam bolo do rokov 15, 17, 18, pri veľkých zariadeniach v Južnej Európe, napríklad pri fotovoltaicích, môžeme postaviť to za 9 až 11 eurocentov. To je fenomenálne. To znamená, veľké náklady, veľ, veľký cenový skok, ktorý potrebujeme, ten práve prišiel. A odteraz môžeme robiť inteligentnú fotovoltaickú politiku a dosiahnuť dobrú zmes veľkých a malých zariadení, aby sme obmedzili náklady, ktoré sa týkajú nových zariadení e, v podobných oblastiach. A samozrejme, nesmieme miešať e, nové fotovoltaické so starými odpísanými zariadeniami e, uholnými alebo jadrovými elektrárňami. Takáto stará elektráreň produkuje 3 až 3,5 eurocentu, ale v Británii sa hovorí, že nová jadrová elektráreň potrebuje 9 až 11 eurocentov. Čiže nové, no, nové veľké fotovoltaické zariadenia sú rádovo rovnaké, ale predstavujú úplne iné e, riziko než nové jadrové elektrárne. A to je realita. Uhlie, podľa mňa, bez CCS už nie je klimaticky únosné a pri CCS je to v rovnakej oblasti. To znamená, už neplatí, že výstavba obnoviteľných zdrojov e, je spojené s obrovskými nákladmi. Čo sa týka infraštruktúry, aj v oblasti infraštruktúry je tam cyklus, musíme znovu investovať. Musíme sa znovu investovať, lebo napríklad vo Francúzsku Máme infraštruktúru zo 70. rokov. V Nemecku tiež je to všetko takto postavené. A to všetko bol, bolo vybudované, keď fungoval nemecký a francúzsky jadrový program. To znamená, z, z historického pohľadu posledná veľká vlna investícií je už dávno za nami. A tá infraštruktúra sa bude musieť znovu prebudovať a znovu do nej investovať a z toho vyplýva, že investícia do infraštruktúry je porovnateľná s tým, čo sme investovali v 70. rokoch, keď sme budovali jadrovú energiu. A teraz, čo sa týka cieľov. Predstavte si, že sme v situácii, keby sme mali len ETS a nič iné. Teda, teda emisný e, obchodovací systém. Bol by problém, keby sme neinvestovali do obnoviteľných zdrojov. A obnoviteľné energetické ciele v oblasti obnoviteľnej energie, tie sú prehľadné a potom máme ale veľký rozpor. Nedá sa povedať, že budeme harmonizovať systémy dotácií, ale nebudeme mať žiaden cieľ. Ten rozumný model pre Európu musí obsahovať nejaký cieľ do roku 2030 napríklad a potom k tomu patrí nejaký systém, ako ten cieľ dosiahnuť. Inak by to nebolo logické, takže buď budeme mať definovaný cieľ a dá sa o niečom diskutovať v oblasti dotácií. Inak potom tú diskusiu nemôžeme viesť. A posledná vec, čo sa týka priemyselnej politiky, a to je naozaj dôležitý bod, tu už bolo spomenuté predtým, určite v Číne vyrábajú množstvo e, energetických panelov. Prečo? Pretože mnohí investovali do solárnych panelov a boli tam určité špekulácie, ktoré neboli celkom úspešné, takže musíme na to, aby sme boli konkurencieschopní s Čínou, musíme poskytnúť lacnejší kapitál. A druhý dôvod, prečo sa v Číne vyrába lacnejšie, je skutočnosť, že najlepšie nemecké, talianské, švajčiarské stroje sa tiež inštalujú v Číne. A ak dokážeme poskytnúť lacnejší kapitál a vytvoríme trh, potom budúca generácia týchto energetických zariadení sa bude vyrábať v Európe a ja chcem, aby sa to vrátilo do Európy. Ďakujem pekne. Sí, gracias, presidenta. Nos recordamos... Ďakujem, pani predsednička. Spravodajca nám pripomenul, že v uplynulých desaťročiach sme boli svedkami uh, obrovského rozmachu e, obnoviteľných energií v Európe. E, vieme, že e, s týmto rastom sa spája zvýšené využívanie zásob energií a očakávanie, že Fosílne paliva sa v, stredno, v stredozemnom horizonte vyčerpajú. Z týchto všetkých dôvodov sme urobili všetko preto, aby sme zvýšili percento obnoviteľných energií v našom energetickom mixe. Cieľom do roku 2020 je 20 Európska únia a jej členské štáty dôrazne podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú jednoznačné výhody. Všetci súhlasíme, že sme na rozhraní dvoch modelov. Modelu, ktorý bude menej využívať posilné paliva a to je to, čo čítame v cestnej mape 2050. Existuje však ešte celý rad víziev, ktoré musíme riešiť. Obnoviteľná energia musí byť konkurencieschopná, musí byť schopná konkurovať iným zdrojom a musí byť zaintegrovaná do trhu, musí mať svoje samostatné postavenie tak aby bolo možné znížiť dotácie. výdavky na obnoviteľnú energiu silne zaťažujú štátne rozpočty v mnohých krajinách, vrátanie mojej krajiny. Hovoríme zhruba o 25 miliardách eur, pokiaľ ide o tieto náklady. Komisia spomínala prekažky k plnej integrácii obnoviteľných energií. Potrebujeme na to odstrániť dotácie do fosilných palív, pokiaľ ešte existujú a môžeme prijať aj, urobiť aj mnohé ďalšie kroky. Takisto je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi snahou podporiť e, využívanie obnoviteľných zdrojov a e, nedostatkom verejných zdrojov a teda tým, akým spôsobom sa využívajú verejné zdroje na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Rozhodujúci význam má to, aby sme riešili výzvy, v oblasti obnoviteľných zdrojov a v súvislosti s prispôsobením našich rozvodných sietí. Komisia oznámila rad krokov vo svojom oznámení, ako aj plán posilniť vnútorný trh s energiou, spoluprácu v stredozemskom tej panve a je celý rad obnoviteľných zdrojov energie a tieto sa môžu používať v obchodovaní s krajinami, ktoré majú týchto zdrojov menej. Čiže je možné posilniť e, podporu e, obnoviteľných zdrojov, ale treba ešte v tejto súvislosti riešiť mnohé výzvy. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si veľmi pozorne vypočul kolegov a môžem povedať jednu vec. Pre mňa je úplne nepriateľné, aby sa e, dotoval iba jeden typ energie. E, je mi jasné, že máme osobitné fondy na výskum a inovácie pre všetky dobré technologické riešenia, ale tu nemôžeme hovoriť, že len obnoviteľná energia by mala mať nárok na osobitné dotácie, že by mala byť e, osobitná rozpočtová kapitola pre tieto e, typy energie. Možno, že na našich územiach sa nachádzajú aj iné zdroje energií, ktoré nie sú fosilné. A my dnes hovoríme, že cena energií je pre našich ľudí nepriateľná. Je potrebné vykonávať výskum a inovácie všetkých našich zdrojov, bez ohľadu na to, či ide o konvenčnú alebo obnoviteľnú energiu. Ja nechcem teda, aby sme si povedali, že vzdáme sa fosílnych palív, pretože v tejto oblasti už nie je možná inovácia. To nie je pravda. Treba podporiť aj inovácie v týchto oblastiach. Možno, že by bolo vhodné zaoberať sa ťažbou bridlicového plynu a zavedením lepšej technológie v tejto oblasti alebo preskúmať technologické uh, možnosti využívania konvenčného plynu. Prečo by sme mali dotovať len produkciu obnoviteľných energií? Niektoré krajiny nemajú totiž takú výhodnú polohu používať 100% solárnu energiu počas celého roka. A čo robiť v takomto prípade? A ak má krajina len jeden zdroj energie, to tiež nie je dobré. Dnes nie je možné rozvádzať energiu po celej Európe, nemáme možnosť uskladňovať obnoviteľnú energiu a preto to nemôžno považovať za spasu Európy. Musíme stať nohami pevne na zemi a e, musíme naozaj sa pozrieť na to, ako vyzerajú, ako vyzerajú ľudia ich život. Ďakujem. Hm. Ďakujem pekne, pani predsednička zaujalo ma, čo navrhol pán Tomas, že keď čínske banky by neboli špekulovali, to je také pledoje, byli kolega Tomas, e, e, za postkomunistické plánové e, plánovanie. Tam ide o tieňové banky, to nám navrhujete, tak to je veľmi zaujímavé. Navyše sú to hlavne zelení, ktorí na národnej úrovni bránia európskym riešeniam. Tí sú proti európskemu trhovému hospodárstvu a obchodovaniu s obnoviteľnými zdrojmi. Naozaj ma zaujíma, ako chcete argumentovať vašim kolegom. Ja som z regiónu v oblasti Münster, kde sú najväčšie investície, čo sa týka obnoviteľných zdrojov. Nie sme na pobreží, nie je tam nič mimoriadné. Keď prechádzate týmto regiónom, regiónom všade vidíte solárne panely, dokonca sú aj domy, ktorých hlavnou funkciou je poskytnúť strechy na umiestnenie fotovoltaických panelov. 70 energetickej plodiny to je kukurica, 4 predstavujú len pozemky pre veternú energiu a tak ďalej. To sú veľmi veľké náklady a my to investujeme len kvôli tomu, aby sme údajne zabezpečili lacnú energiu. No to nie je pravda. Tá energia je veľmi drahá. A z toho vyplýva potom iba jedna vec. Čo sa týka jadrovej energie, tam funguje všetko, aj v, ale potrebujeme aj konvenčné zdroje energie a, a musíme dosiahnuť určitú úroveň Eh, energetickej bezpečnosti. Čiže musia sa používať aj konečné zdroje energie, ale európske trhové hospodárstvo, pán kolega, nepotrebujeme veľké európske programy. My musíme eh, trh, trhu dať šancu, aby si to zorganizoval sám. Keby bolo možné, fotovoltaické panely, in, importovať z južnej Európy, keby to politika dovolila, keby bolo možné biomasu dovácať a produkovať z východnej Európy, aby, keby to umožnila nemecká politika, keby sme mali na to európsku reguláciu, keby sme mohli vetelnú energiu ponúknuť cez rozumné siete, potom by nás tieto energie vyšli oveľa lacnejšie. A preto musíme mať európsky prístup a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 prvom rade som presvedčený, že v roku 2050 budú zdroje energii v Európe aj v celom svete všetky obnoviteľné. Takže e, samozrejme môže sa ešte rozvíjať aj konvenčná energia, uhlíková a atomová, ale myslím si, že toto nie je správna cesta pre budúcnosť. Po druhé, keď uvažujeme o obnoviteľných energiách, samozrejme môžeme o nich uvažovať eh, v, na úrovni E, celej EÚ, ale treba sa pozrieť na všetky regióny EÚ, aké primárne zdroje energie by sa tam mohli využiť. Môže to byť moro, môže to more, môže to byť e, slnko, môže to byť biomasa, môže to byť e, plyn. Všetky tieto zdroje primárne zdroje energie sa musia posudzovať, ale keď hovorím o primárnej energii, tak ide pre všetkým o solárnu energiu. Dokonca aj vietor je akýmsi e, niečím odvodeným od slnečnej energie. A tu sa stretávame s problémami infraštruktúry. Ja si nemyslím, že by bolo potrebné vyrábať alebo budovať v celej Európe e, obnoviteľné e, diálnice ale pokiaľ by sa nám podarilo rekomp konfigurovať e, rozvodné siete e, pre elektrinu na miestnej alebo regionálnej úrovni, to by bolo v poriadku, ale mám pocit, že na celoeurópskej úrovni to nie je potrebné a naopak e, bolo by to príliš drahé. Nechcem hovoriť príliš dlho, kolega povedal veľa zaujímavých vecí. Pokiaľ ide o peniaze a dotácie, už 50 rokov Ehm, sa do jadrovej energie ehm, investuje veľmi veľa peňazí, ale výsledky sú pomerne rozčarujúce, ehm, pretože keby sme do obnoviteľných zdrojov investovali rovnaké zdroje, verím, že tie výsledky by neboli takéto neuspokojivé. Pán Kreuzmann. Ďakujem pekne, pani predsednička Pán Durmes, v Nemecku máme fenomén, že, že dramaticky nám rastú ceny energií. Áno, ale môžeme byť radi, a to bude nasledovať. Sú tu návrhy, ako viete, že zvy, že zvýšenie týchto cien z obnoviteľných strojov energií nezaťaží domácnosti a to bude mať veľký dopad aj na priemysel v Európe. A preto musíme zvážiť, ako to vie každý v tejto miestnosti, že ako môžeme tento proces e, zorganizovať. E, nevieme ešte skladovať energiu, preto sa musíme pozrieť na to, aby sme stále mali energiu, aj keď nesvieti slnko, aby sme mohli podporiť eh, priemyselnú produkciu. A preto, ako to môžeme dosiahnuť, keď nechceme poskytovať nové dotácie? Prečo je solárna energia v Číne tak cenovo výhodná? Lebo je dotovaná, ale v Európe a zvlášť v Nemecku máme veľmi malé podniky. Ja som Bož hovoril, že chcú ísť do solárnej energii, ale bez dotácií. To znamená, potrebujeme silné kapitálové podniky, ktoré sú konkurencieschopné. A to je problém, ktorý máme v súčasnosti v Nemecku, že máme malé podniky, ktoré sa venujú technologickému pokroku a potrebu- ja podporujem podporujem kolegu Royla, že potrebujeme aj zosieťovať rôzne ponuky, ktoré existujú. A keď to dosiahneme, potom máme šance. Lebo ak nedosiahneme rozumné cien, ceny pre obnoviteľných energií, nikto to nebude chcieť a dramaticky to poklesne. 60 prúdu v Nemecku dôvodu nemeckej legislatívy týchto 60 ceny energie je už e, administratívneho pôvodu. To znamená, ak bude cena energie ďalej rásť, nezostane nám nič iné, len to preniesť tieto náklady na priemysel, ale ten sa bude tomuto brániť. V Nemecku v každom prípade 50 energie, slnečnej energie sa musí vyrábiť v Nemecku zo zákona a nie tam, kde by to bolo efektívnejšie. A potom máte pravdu, takže potrebujeme investovať aj do sietí. Decentralizácia to je jedna téma, ale je to len čiastkové riešenie a nie je to celé riešenie komplexné, takže potrebujeme ďalšie investície a preto napríklad návrh nemeckého ministra životného prostredia je taký, aby bola návratnosť 5-percentná. To je zaujímavý návrh, aby sme tam skutočne investovali. Slovo má komisia. Že... Ďakujem. Samozrejme, komisia sa teší na uverejnenie tejto správy. Už teraz ste poukázali na veci, ktoré budú e, rozvedené v e, oznámení komisie. My sme vychádzali z potreby vyhnúť sa volatilným a vysokým cenám fosílnych palív a rozvoja technológií, ktoré dokážu plniť environmentálne ciele a naplňať aj ciele rastu. To je veľmi dôležitý dôvod pre rozvoj obnoviteľných energií. V oznámení komisie sa zdôraznil prvok nákladov, na ktorý poukazujete aj vy a hovorí sa o tom, že môžeme urobiť veľa preto, aby sme dostali tieto náklady pod kontrolu. Čím je horšia ekonomická situácia, tým dôležitejšie je dosiahnuť naše ciele a e, získavať energiu s najnižšími nákladmi. Preto komisia navrhuje isté usmernenie na príjmanie príslušných opatrení. Nehovoríme celkom o harmonizácii medzi jednotlivými členskými štátmi, ale skôr o používanie osvedčených postupov a zavádzanie mechanizmov, ktoré by pomohli e, používať obnoviteľné energie priamo na trhu. Členské štáty už zavádzajú tieto opatrenia E, sú tu rôzne tarify, bonusy a e, rôzne e, úľavy, cenové úľavy ale účinnosť týchto schém podporu, podpory sa musí posúdiť. Európa potrebuje vytvoriť systémy a mechanizmy spolupráce tak, aby bola táto spolupráca ekonomicky či nákladovo efektívna. Okrem toho komisia chce vypracovať usmernenie o používaní mechanizmov spolupráce, tak aby sa zabezpečila nákladovo efektívna prevádzka takýchto zariadení. Pokiaľ ide o infraštruktúru, tak samozrejme je potrebné prijať príslušnú legislatívu, ale musíme upriamiť pozornosť aj na distribučné siete, na inteligentné siete, tak aby sa rozšírilo používanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore elektriny. Všetky tieto schémy podpory integrácie a podpory vnútorného trhu musia smerovať k ďalšej transformácii energetického sektora existuje rad faktorov, ktoré e, spomaľujú tento e, rozvoj, ale my sa nemôžeme dištancovať od vývoja svetových e, cien ropy a musíme naše e, much Musíme e, sa snažiť všetky tieto myšlienky rozvíjať tak, aby sa zabezpečila transformácia európskeho energetického priemyslu s tým, aby sa vytvárali pracovné miesta, ale aby sme naplňali cieľe nášho rastu nákladovo efektívnym spôsobom. Ďakujem. Kolega Roj, poprosím o syntézu. Pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia, budem na záver veľmi stručný. Poprvé, chcem vás požiadať, aby otázky, o ktorých sa um, nes- nesúhlasíme navzájom, mali by sme si ich vyjasniť. Napríklad, aký význam majú iné druhy energie. Pokúsme sa jednoducho toto vyriešiť. Po druhé, kto je vinný za to, že sme momentálne v takejto situácii. tak dajme si preč tieto prekážky a Sústreďme sa na to, že situácia je momentálne taká a taká a obnoviteľné zdroje majú budúcnosť. Ktoré veľké, malé, to je jedno. Akými nástrojmi to môžeme dosiahnuť, aby sme dosiahli veľkú efektívnosť, aby sme stlačili ceny dolu a dosiahli spolahlivosť energetického zásobovania. To musíme teraz urobiť. A potom ten zbytok môžeme odtlačiť nabok a neskôr to môžeme prekročiť. Takže ja by som sa rád sústredil na tieto body, aby sme ich vyriešili, lebo nemôžeme sa e, venovať všetky druhám energií na svete súčasne a napokon môžeme väčšiu európsku zodpovednosť, energetickú zodpovednosť. Akokoľvek to dosiahneme, musíme sa o to pokúsiť spolu s radou. Či sa nám to podarí, alebo sa nám to nepodarí, to je druhá vec. A môžeme sa o to pokúsiť a snak to aj dosiahneme. Ďakujem kolega Ďakujem, kolega Roy. Chcela by som vás všetkých informovať, že sa tešíme na workshop na túto tému, ktorý sa bude konať 15. novembra a 28. a 29. novembra sa bude hovoriť o návrhu správy. Ďalším bodom nášho programu je výklad komisie o vykonávacích aktoch v súvislosti s nariadením o roamingu. Pán Terava, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Uh, yes. Ďakujem, pani predsednička. Skutočne mám v úmysle uh, poskytnúť vám aktuálnu informáciu o súčasnom stave eh, príjmania vykonávacích aktov v súvislosti s nariadením o roamingových službách. Ako viete, nariadenie o roamingu, ktoré bolo prijaté v júni, zaviedlo koncept eh, osobitného predaja roamingových služieb. Toto nariadenie zaviedlo dve povinnosti. Jedna povinnosť pre domácich poskytovateľov, aby zákazníkom roamingu umožnili prístup k e, roamingovým službám ako balíčku e, a po druhé nariadenie zaviedlo povinnosť vnútroštátnych poskytovateľov roamingových služieb, aby nebranili svojim zákazníkom v prístupe k e, roamingovým službám poskytovaným priamo na navštívenej sieti. Nariadenie vo svojom článku 5 e, ustanovuje povinnosť komisie prijať vykonávacie akty obsahujúce technické Detaily o oddelenom predaji a podrobné požiadavky na domácich e, poskytovateľov roamingových služieb. E, na tomto základe by e, potom komisia vyhodnotila jednotlivé technické riešenia na implementáciu oddeleného predaja. Všetky možné technologické riešenia sú známe tým, ktorí sú zapojení do tohto procesu. Hovorili sme o riešeniach, ktoré sú označené ako dual čo? limsy a single limsy Takže existujú rôzne technické riešenia a tieto zodpovedajú kritériám článku 5 nariadenia o roamingu, ako je priateľskosť voči užívateľom a mnohé ďalšie kritéria, ktoré musia tieto technické riešenia uspokojiť. Tieto kritéria takisto znamenajú, že e, neexistuje jediné technické riešenie, ktoré by splňalo všetky kritéria a preto sme navrhli e, také riešenie, ktoré kombinuje with... riešenia umožňujúce zákazníkom roamingu prístup ku všetkým roamingovým službám na celom trhu a takisto prístup k dátovým roamingovým službám na, navštívenom trhu. Čiže dospeli sme k, názoru, k záveru, že single IMSI to je e, riešenie o opätovnom predaji e, s tým, že toto by malo byť e, to e, ideálne domáce vnútroštátne riešenie pre oddelenie. E, to znamená, že zákazník v krajine má možnosť si e, zvoliť medzi alternatívnymi roamingovi, roamingovými službami, napríklad pre datové alebo textové správy. A pokiaľ ide o technické riešenia, tieto musia umožniť zákazníkom prístup priamo k e, dátovým roamingovým službám v navštívenej krajine. E, tu hovoríme o tzv. E, miestnom breakout, local breakout. To je ďalšie riešenie. My teda navrhujeme kombináciu toho základného LBO, local breakout a single lincy. Ehm, ďalej v súlade s ehm, nariadením je potrebné konzultovať e, návrh s e, európskym regulátorom. Urobili sme tak v auguste. Minulý týždeň sme dostali jeho stanovisko o tomto oddelenom predaji a dospeli sme k záveru, že kombinácia Single INSI a LBO bude najvhodnejším technickým riešením v tejto dobe. Takisto sa zdôrazňuje, že prebieha stále technologický vývoj a rozvíja sa aj trh, čiže je potrebné neprestajne monitorovať a v prípade potreby aj prehodnotiť e, technické riešenia z hľadiska ich vhodnosti. E, to všetko je uvedené v návrhu vykonávacích, eh, vykonávacieho nariadenia a takisto sa hovorí o revizii tohto nariadenia v roku 2016 a takisto prehodnotenia potreby prispôsobiť v súčasnosti príjmané technologické riešenia vývoju na trhu. Eh, kľúčovým faktorom tomto vykonávacom nariadení je eh, potreba jasne určiť pre toto odvetvie, čo sa má vykonávať. A musí to byť jasné vo všetkých 27 členských štátov, štátoch. Pokiaľ toto navrhované nariadenie bude prijaté, je teda jasné, že sa musí vykonávať single IMSI a LBO a ešte dôležitejšie je to, ako by sa mali tieto technické riešenia vykonávať. Existujú tu rôzne technické požiadavky, e, začína sa to rôznymi rozhraniami a ďalšími otázkami, napríklad štandardizáciou. Komisia nechce zachádzať príliš do technických detailov vo svojom vykonávacom nariadení, pretože e, nechce, aby to bol veľmi rigidný nástroj, preto sa obmedzíme len na načetnutie základných požiadaviek pre technické riešenia. Indicated in Berek's opinion last week, Berek would, uh, would work on on further Čiže ďalšie usmernenia, ktoré podrobnejšie popíšu technické riešenia. A myslím, že sú tu aj požiadavky na priemysel samotný, aby súhlasil s určitými otázkami, ktoré som už spomínal predtým. Rozhrania, technické rozhrania. A to sú technické otázky, ktoré by v najlepšom prípade. Tam by sa priemysel mal dohodnúť medzi sebou, to by bolo najvýhodnejšie. Je tu povinnosť pre poskytovateľov roamingu, aby, sa, aby súhlasili s týmito technickými detailami, rozhraniami, ale súčasne to podporuje priemysel a povzbudzuje ich, aby si sadli spolu a z priemyselnej platformy si prediskutovali ďalšie detaily a samozrejme komisia a BERIC potom e, sa zapojili do týchto diskusí neskôr, lebo čas je tu dôležitý prvok. Ako si spomínate, oddelený predaj by mal byť realizovaný a dostupný roamingovým zákazníkom od 1. júla 2014, takže nemáme veľa času na to, aby priemysel začal dávať dokopy svoje systémy aby dátum implementácie bol dodržaný a preto už pred implementačným nariadením a pred jeho prijatím je potrebné ako pre BEREC na jednej strane, ale aj pre priemysel v smysle diskusí aby boli tu nejaké usmernenia zo strany Bereku, aby začali spolupracovať, aby sme mali efektívne a účinné riešenie od 1. júla 2014. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne za túto ilustráciu, za tento úvod o aktuálnej situácii. Pani Nivek Roamingu, nech sa páči. Ďakujem za slovo a naozaj zo srdca chceme poďakovať za toto vyjadrenie. Komisie je výborné, že ste sem prišli medzi nás a poskytli túto správu o aktuálnej situácii implementácie nariadenia. Vlastne nemáme až toľko otázok, ktoré by sme vám položili, pretože proces ešte, pre, ešte prebieha. A to sme si vlastne vypočuli zo strany komisia a parlament, ako bolo práve povedané. E, samozrejme chceme, aby sa to implementovalo čím skôr, teda v náležitom plánovanom čase teda. A samozrejme uznávame, že technické znalosti má v rukách komisia. Ďakujeme vám, že ste nám povedali, aké sú tu technické možnosti. Takže rok 2014 je vlastne <laughs> ako deň D. Do akej miery je to reálne, že sa tam dostaneme dovtedy? Pretože ľudia si budú kupovať teda roaming zvlášť popri poskytovaných domácich službách. Asi bude treba porozprávať sa aj s predstaviteľmi tohto odvetvia, aby sme sa uistili, že existuje určitá alternatíva a že naozaj toto sa stane realitou v roku 2014. Potom je tu ešte otázka, ktorá nesúvisí priamo s implementáciou, ale predsa len. Po 1. júli 2014, pardon, 2012 predsa som už dostala niekoľko e-mailov od občanov v tom zmysle, že nakoniec aj v novinách sa písalo, že už vlastne ten roaming už teraz tak platí a že vlastne ten strop je 70 centov za 1 MB, a že vlastne tí providery e, na poskytovania internetových služieb nevždy toto ako by e, chceli rešpektovať. No a teda potom, neviem, mali ste nejaké sťažnosti e, na komisii ohľadne tohoto? Alebo naozaj sa dodržiavajú tie nové tarify, keď sa hovorí o, roaming, o roamingu, alebo ako to je? Stáva sa, že ľudia prídu s tým, že ten provider nedodržiava tie nové tarify, tie nové sadzby? Môžete nám povedať, aj, aká je situácia v tomto zmysle? Ďakujem pekne. Chcem podporiť túto otázku. Ja som chcela vlastne spýtať to isté, aj troška z iného uhla, ale tá istá otázka aj z mojej strany na komisiu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pred niekoľkými týždňami som zorganizovala spolu s kolegom Čičestrom eh, eh, podujatie na tému bezpečnosti internetu. Tak eh, problém bol aj napríklad v Holandsku v apríli, v máji, keď vlastne veľký provider vlastne neznámych dôvodov stratil prístup ku svojej infraštruktúre. A potom vlastne sa hovorilo o tom, že vlastne mobilní operátori by mohli zdieľať infraštruktúru. A za akých okolností? Čo sa stane, keď povedzme vypadne veľká časť siete? Ako to riešiť? Takže práve tá schopnosť e, flexibility e, siete a Myslím, že práve táto, e, siete. tá, tá flexibilita zásadných siete je dôležitá pre užívateľov internetových služieb alebo vôbec roamingu. Taktiež ďakujem. Myslím, No teda môžeme poďakovať. Želá si ešte niekto vyjadriť stanovisko? Ak nie, dávam opäť slovo komisii, aby mohla reagovať na otázky pani Nýbla. Nech sa páči. Ďakujem. V prvom rade, samozrejme, sme vždy presvedčení, že to, čo robíme, je dobré. Takže určite, keď hovoríme o technických riešeniach, tak e, chceme, aby boli naozaj funkčné do polovice roka 2014. Ako som sa už pokúsil vysvetliť, ide aj o to, aby sme už veci rozbehli. A v tomto zmysle my aj Berek samozrejme hovorí, s priemyslom, podobne ako my. Takže ide o to, ako tieto veci implementovať čím skôr. A v tomto smere ten Berek naozaj veľmi progresívny a e, je otvorený voči všetkým účastníkom trhu v tomto zmysle. A hrá významnú úlohu. Ale načasovanie je tiež veľmi dôležité. Preto sme hovorili aj o type IMSI, ktorý e, vlastne e, byl, by mal byť ten spôsob, ktorý sa bude využívať e, proste táto forma preprogramovateľnej SIM karty. Jedno, takže vyžaduje si to samozrejme aj nasadenie a aktivity zo strany všetkých zúčastnených. Pokiaľ ide o plnenie tých nových pravidel, tak musím priznať, že doposiaľ som nemal dočinenia, alebo nepočul som o mnohých sťažnostiach. Nejaké boli, aj my sme nejaké dostali a museli sme sa proste e, venovať aj cestou Národného regulačného úradu takýmto, takýmto stiažnostiam, ale v podstate E, roaming už funguje nejakú čas, nejaký čas a sťažnosti sa v poslednej dobe, teda objem sťažnosti sa znížil. Ale Berek vlastne pravidelne monitoruje tieto otázky, takže uvidíme, keď budeme publikovať z Bereku najbližšiu správu o tom, ako sa plnia tieto predpisy, tak sa dozvieme viac. Samozrejme, musíme to sledovať a podporujeme aj tieto regulačné úrady v jednotlivých štátoch, aby sledovali situáciu. A pokiaľ ide o tú flexibilitu sieti, myslím, že nejak to natvrdo dávať ako kritérium v nariadení, to aby asi ťažko prešlo, ale samozrejme budeme trvať na to, aby sa našlo technické riešenie proste musí existovať požiadavky na technické aspekty, aby sa zabezpečila a samozrejme aj integrita siete a aby sa rešpektovali aspekty súkromia tých informácií, ktoré tam e, na sieti sú a tak ďalej. Čiže sa bude hľadať to najvhodnejšie technické riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Angelika Nýble treba ešte urobiť zhrnutie? A tak potom fajn, ďakujem pekne. Nemáme viacej, čo by sme k tomu dodali a ešte raz ďakujeme za tieto informácie. Dúfam, že sa podarí e, troška posúriť implementáciu tých technických aspektov, aby naozaj ľudia, e, proste široká verejnosť mali osoch e, už e, z tohoto roamingu s tým, že už potom roaming si ľudia budú môcť objednávať aj separátne, samostatne a predplácať si ho. Tak myslím, že sa to uberá správnym smerom a bolo by ozaj dobré, keby sa to dovtedy podarilo do toho júla 2014. Takže tento bod je tým pádom uzavretý. Prichádzame k ďalšiemu bodu. A to je Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách. Takže myslím, že troška predbiehame čas. Že? A potom je tu ešte bod rôzne. Možno o konferencii o klimatických zmenách môžeme taktiež podebatovať. To je vlastne bod, ktorý by sme mali dnes aktualizovať však. Pani Rocko, je tu. Možno sa na to môžeme pozrieť teraz. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, iste budete aj teraz vedieť, že spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia z našho výboru pri, vypracovali e, dočasný príspevok ako predbežnú reakciu. Je to ako Envy za, spolu s výborom Envy teda, ITRE a Envy a samozrejme, my sme tiež chceli urobiť náš podiel práce a vlastne pani Sartori navrhala tzv. list na podporu predsedovi výboru pre životné prostredie. Myslím, že tieto pozmeňujúce návrhy ste dostali a prvnež sa rozhodneme. Chcem sa spýtať, budú výhrady nejaké? Alebo asi by sme dali priestor tým, ktorí sa chcú vyjadriť. Takže môžem vám dať slovo? Neviem. Pani kolegyňa, chcete uviesť ten list? Aj s našimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme vypracovali spoločne s tieňovými spravodajcami tak, že vlastne ITRE sa pripravuje na spoločné uznesenie a vlastne je to značný prínos alebo značný input z našej strany. Um, takže ak si želáte viedriť, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Patricia. Tiež by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na tejto téme a ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch, e, prejavila sa značná vôľa aj e, zo strany výboru pre priemysel, aj výboru pre životné prostredie, aby sa dospelo k dohode. Tak, že vlastne budeme mať spoločné stanovisko, ktoré vlastne, e, s ktorým pôjdeme na konferenciu o klimatických zmenách. Takže asi by bolo ináč ťažké v takejto situácii a v takom kontexte dospieť k dohode. Dôležité je, aby celkovo Európsky parlament to odsúhlasil, keď pôjdeme na to zasadnutie. Okrem toho, iste viete, že posledne sa to zasadnutie konalo v Durbane a vlastne Európa zohrala významnejšiu úlohu než v minulosti. A mnohé z ďalších zúčastnených krajín vlastne sledovali, čo my reprezentujeme v rámci EÚ. Takže zdá sa, že opäť prišiel čas toto nejak navonok tiež prejaviť. A preto chceme pristúpiť k tomu prakticky, aby to bolo hmatateľné, že vieme e, o týchto cieľoch v súvislosti s klimatickými zmenami a že sme sa dohodli na niečom. Tie 20-percentné e, ciele proste a, a koľko stupňov o koľko stupňov teraz sa predpokladá ochladenie atmosféry, ak sa dosiahne, e, ak sa teda uplatnia nejaké kroky. Takže Položili sme na papier určité myšlienky a je to k dispozícii. Ďakujeme Marita, teda, ktorá je spravodajkyňou a ak nemáte výhrady, tak budeme tento dopis pokladať za prijatý, schválený. Môžeme ísť ďalej? Takže oznam. To súvisí aj s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté dnes predpoludním. Ide o tieto. Budú tu delegácie ITRE v roku 2013, jedna pôjde do Južnej Korei a Japonska, potom Tokia, potom sa navštíví eh, v Baku Fórum pre riadenie internetu. Budú tam aj krajiny EÚ, tam potom tam pôjde Litva, to bude na budúci rok, potom aj do Grécka sa pôjde. A ešte poprosím. Sulle donne l'ICT e su vari altri argomenti che peraltro verranno illustrati poi dettagliatamente in una comunicazione scritta. Takže samozrejme dostanete všetko tieto aj v písomnej forme. A v roku 2012 ešte tu máme 17. decembra ochranu údajov a ďalšie veci sa plánujú. Ďalej, tu máme ešte aj hutníctvo, tam konkrétne hutníctvo ocele a tu sa pripravujú ešte nejaké otázky potom sú tu ešte správy Cloud Computing v Európe a skupina EPP a potom ešte stanovisko Bioekonomika pre Európu. Zastrešuje skupina ECR a potom e, samozrejme ďalšia téma sa tu týka jadrových záťažových skúšok, teda záťažových skúšok jadrových zariadení. Takže toto sú tie rozhodnutia, ku ktorým sme dospeli. Čiže je to otázka na sekretariát. Či teda... Poprosím, aby ľudia prišli, e, keď sem prídu o štvrtelinu skôr. Isté nie je to nejaký flexi time alebo just in time, ale ide o to, aby sme došli dostatočne včas. A možno nejaká krátka prestávočka potom bude. Ešte 1. novembra v Bruseli budeme mať zasadnutie, to je to nasledovné. A nezabudnime prosím na ten dátum. Takže teraz eh, dávame na niekoľko minút prestávku. Ďakujem. Kto? qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo un ultimo coup de fil a Madame Richards per vedere appunto se... Pani predsednička práve zopakovala, že máme teraz niekoľko prestávku.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 E, takže e, mali sme si vypočuť informáciu o Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách v Dubaji. Zjednotených arabských emirátoch. Čiže malo by sa to všetko diať vo forme písomného vyhlásenia, ktoré bude zaslané členom výboru, tak aby sa k tomu mohli neskôr vyjadriť. Takže ide o túto prípravu o danej konferencie, ktorá je mimoriadne dôležitá. Takže vy dostanete túto aktuálnu informáciu písomne. Ďakujem vám za to, že ste tu dnes prišli a vidíme sa 5. novembra. Končím zasadnutie.